Ciu Rebega opustil um, politickú skupinu nezaradených a vstúpil do EKR od 3. apríla 2018. Pán Michal Ujazdovci, Ujazdovský vystúpil zo skupiny EKR s účinnosťou od 13. apríla a patrí do skupiny nezaradených.